przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego Prvý bod na programe je spoločná rozprava k jednotnému trhu. Máme tu správu pani Kalniete a budeme sa zaberať jednotným trhom a takisto pá, e, správo pána Korea de Campos, jednotný trh pre Európanov a máme tu aj jednotný trh pre podniky a rast a potom tam máme aj vyhlásenie komisie k verejnému obstarávaniu. Vítam pána komisára Mišela Barniera. A vítam zástupkyňu predsedníctva eh, rady pani ministerku Dury. Vítam všetkých prítomných a najprv dostanú slovo traja spravodajcovia. Pani Sandra Kalniet, ako prvá, nech sa páči. Madame Kalniete. Oh. Pani I... Ospravedlňujem sa, pán predseda, mám problém s tlmočením. Nezachytila som, že ste ma už vyzvali. Takže pán predseda, vážený eh, pán komisár, ak chceme oživiť jednotný trh, tak eh, musíme eh, sa zamerať v prvom rade na konkurencieschopnosť. Predseda komisie, podporovaný radou, musí poháňať dopredu konsolidačný proces jednotného trhu, takisto musia aktívne spolupracovať členské štáty. Inak tie myšlienky eh, ohľadne toho, čo by sme mohli urobiť, aby sme obnovili hospodársky rast, vytvorili nové pracovné miesta a posilní globálnu konkurencieschopnosť, ostanú len v úrovni dobrých e, úmyslov a Európa bude chorým mužom sveta. A preto žiadame v tomto uznesení, vyzývame komisiu a členské štáty, aby sa ujali zodpovednosti v oblasti legislatívy a politiky, aby e, sa posilnil e, vývoj jednotného trhu. V tej správe sú jasné signály ohľadne toho, od ktorých, v ktorých oblastiach očakávame od komisie e, ďalšie kroky. Spoločný e, digitálny trh, autorské práva, profesionálna mobilita občanov Európy, prekračovanie v hraníc v vo vnútri spoločenstva, mm, daniach. E, potom v oblasti governance by som chcela zdôrazniť poprvé presadenie prijatých rozhodnutí ohľadne jednotného trhu. Tu musia byť brané na zodpovednosť členské štáty, komisia na to musí dohliadať. Ďalej Protekcionizmus musí byť potláčaný, pretože inak to dospeje ku fragmentácii jednotného trhu a oslabí to našu konkurencieschopnosť. Po druhé, treba znižiť transakčné náklady a na to sú významné následovné praktické kroky. Po prvé, efektívne, jednoduché, nákladovo úsporné mimosúdne vyrovnanie sporov. Po druhé, e-governance, a ďalší bod intenzívnejšie zapojenie zájmových skupín e, spoločnosti v zmysle Lisabonskej zmluvy. Na záver, pán predseda, sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a koordinátorom za ich aktívnu spoluprácu a dúfam, že dnes so širokou väčšinou schválime toto uznesenie, aby sme e, e, pomohli vývoju jednotného trhu a governance musíme vyslať signál, aby sa jednotný trh opäť stal hybnou silou európskeho rastu na tvorbu e, pra a pracovných príležitostí. Ďakujem veľmi pekne za váš prejav a teraz má slovo pán Antonio Fernando Correa de Campos. Prezident. Pán predseda, vážený pán komisár Barnie, dámy a páni kolegovia, Európsky parlament odpovedal na žiadosť komisie ohľadne aktivít potrebných na oživenie vnútorného trhu prostredníctvom tejto správy, o ktorej sa dnes hlasuje. V rámci 19 návrhov, o ktorých som pripravoval správu, ktoré sa týkajú e, jednotné aktu o jednotnom trhu, som si zvolil kritéria hmatateľnosti a priechodnosti. Z krátkodobého hľadiska identifikovali sme tam niekoľko kritérií, ako je zvýšenie mobility občanov cez kvalifikácie, uznávanie dokladov, e, ďalej pasov a kontrola mobility v rámci EÚ. Ďalej kontrola tovarov, ktoré sa importujú z tretich krajín a viacročný akčný program na dohľad nad trhom a importom. Aplika, ďalej aplikácia nariadení ohľadne roamingu e, až do júna 2015 redukovať jeho ceny. Garancia e, služieb bank, zlepšenie konkurencie a zrušenie prekážok, ktoré stoja pred, e, pred pracujúcimi v rámci mobility. E, nebolo to až také ľahké, ale bolo to konsenzuálne a veľmi ťažké bolo dosiahnuť zhodu, pokiaľ ide o ochranu jednotného trhu, o ktorom sa hovorí v správe Marimont a holisticky a zosúladený prístup k tomu, aby sme naozaj odpovedali na potreby e, občanov, tak ako to hovorí správa GREK schválená minulý rok. E, uznali sme ako umelú, umelé rozdelenie práce parlamentu do troch správ napriek tomu, že vo výbore IMKO sme sa snažili e, tieto správy e, zosúladiť. Všetky tieto tri správy musia pokračovať, alebo všetky tieto tri oblasti musia pokračovať súčasne, inteligentne, aby sme dosiahli skutočne udržateľný vnútorný trh a aby sme e, skutočne rozptýlili obavy Európanov Takisto uznáme, že rozšír, je potrebné rozšírenie aktivít komisie v tejto oblasti. Stratégia 2020, e, ďalej je tam priemyselná politika, inovačná politika, ale má to v sebe riziko, lebo by to mohlo viesť k istému e, rozptýleniu našich aktivít. E, konsenzus, pán predseda, bol naozaj veľmi ťažký v dvoch oblastiach Poprvé, pokiaľ ide o hodnoty a sociálne práva, tam sme sa konfrontovali s odporom e, pravicových a liberálnych kolegov, ktorí mali problémy prijať e, isté mechanizmy na zachovanie sociálnych práv Európy, ktoré sú vlastne e, akýmsi organickým prvkom e, spoločného trha. Ľutujeme, že nebola prijatá priorita, e, ktorá sa týkala revízie smernici o e, umiestňovaní pracujúcich. A potom sa ďalej hovorilo o stiahnutí niektorých služieb e, z trhu a takisto aj možno, že by sa zrušili jednoducho niektoré možnosti transformácie verejných služieb a sociálnych služieb v monopoli alebo v oligopoli privátneho charakteru. E, je dôležité, aby sme konkurenčne riadili niektoré aktivity, ale zároveň je potrebné zachovať sociálne hodnoty, e, prístup k hlavným, e, k hlavným starostlivostiam, lebo to je jeden princíp, ktorý prevažuje v nás vnútornom trhu. Ľutujeme, že vlastne kolegovia z pravice mali isté problémy pri prijatí tejto legislatívy a boli ochotní iba k tomu, aby sme sa vlastne vrátili k, štr- k článku 14 protokolu 26 zmluvy o fungovaní Európskej únie. E, pokiaľ ide o prijatie tejto správy vo, v komisii, tak myslím si, že e, sme tam zahrnuli mnohé pozitívne aspekty. Dosiahli sme konsenzus prostredníctvom pozmenujúcich návrhov, ktoré predložili jednotlivé parlamentné skupiny. Neboli tam výťazí ani porazení. No a tie záverečné výstupy sú naozaj na česť eh, pre výbor IMKO, lebo sme mali 266 pozmenujúcich eh, návrhov a 5 výborov pripravilo stanoviská. Všetko nám bolo užitočné. Ďakujem Jurgenovi Krajcmanovi, Tunovi, Hohensteinovi, Malkolovi, Harborovi, Emilovi Turunenovi a ďalším za veľmi konštruktívny a kritický prístup, ktorý prispel k tomu, že sme vlastne dospeli k tomuto záveru. Ďakujem najmä Malcolmovi Harborovi za naozaj konštruktívnu pomoc počas celej práce six minutes. So you... Dobre, mali ste k dispozícii 6 minút, takže vám nakoniec ostala ešte minúta. Ďakujem veľmi pekne. A to isté platí na pána e, Kristiana Buzoj. Máte 6 minút na svoj prejav. A teda na úvod 4 a na záver 2 minúty. E, Ďakujem, pán predseda, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Jednotný trh bez pochyby je jeden z najdôležitejších pilierov EÚ a všetci môžeme byť na to hrdí. Myslím si, že e, nepoviem toho priveľa, ak poviem, že jednotný trh je e, v srdci budovania Európy. E, výhody pre spotrebiteľov sú známe, tak ako sú známe pre európske podniky a prispieva k nášmu hospodárskemu rastu. Eh, avšak po samom čase sme skonštatovali určitú únavu z integrácie a z trhu, takže potrebujeme nový elán pre jednotný trh. Potrebujeme obnoviť dôveru v eh, tento trh eh, u našich európskych občanov. Musíme nájsť nový začiatok. Veľmi si vážim prácu komisie v tejto súvislosti, najmä dobrú prácu pána komisára Mišela Barniera, ktorému by som chcel opäť ešte raz zablahoželať k jeho veľkému odhodlaniu obnoviť jednotný trh. Komisia navrhla ambiciózny program a zároveň eh, realistický program, aby sa obnovila sila jednotného trhu. Som presvedčená, presvedčení, že ak sa tieto opatrenia zrealizujú, tak zatraktívnia tento jednotný trh pre našich obyvateľov a podniky a zvýšia efektívnosť fungovania v globálnom kontexte. Vážení kolegovia, čo sa týka mojej správy, musím povedať, že nemali sme jednotuchú úlohu. Naša úloha bola ambiciozna, pretože sme museli nájsť konsenzus medzi opatreniami, ktoré tvoria základy silného moderného jednotného trhu, ktorý prispieje k budúcemu rastu, ktorý e, dostojí očakávaniam našich občanov a podnikov. E, treba klásť dôraz na inováciu, čo urobiť v oblasti duše, práv duševného vlastníctva, e, fiškálne aspekty jednotného trhu, e, pričom musíme rešpektovať zvrchovanosť jednotlivých členských štátov. Po týchto diskusiách, po mnohých príspevkoch, za ktoré chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, a e, všetkým ďalším kolegom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, sme e, zostavili súbor piatich priorít, ktoré treba okamžite implementovať. Prvou, prvá priorita sa vzťahuje na prosiedky na podporu inovácie a kreativity na jednotnom trhu, čo je nevyhnutné, ak chceme silnejší a udržateľnejší rast. Vytvorenie EU e patentu a jednotného systému usporiadania e, sporov, čo už prebieha, ako aj zlepšenie riadenia autorských práv sú e, mimoriadne významné. Ak chceme inováciu, musíme nájsť aj riešenie, ako financovať inovácie, dlhodobé investície. A mal by tu byť rámec, ktorý e, rizikovému kapitálu zjednoduší efektívny prístup k financovaniu. E, takisto eurobondy môžu byť obrovskou príležitosťou pre investície do infraštruktúry v oblasti energií alebo komunikácií. E, tretia priorita je zosúľadiť jednotný trh s našou digitálnou agendou a to, že budeme stimulovať elektronické obchodovanie. Čiže mal by sa, mala by sa posilniť dôvera občanov, spotrebiteľov a podnikov do elektronického obchodovania, aby sme napríklad bojovali proti pirátstvu a zjednodušili cezhraničné dodávky a vymáhanie dlhov. Štvrtá priorita je zameraná na zlepšenie prostredia na jednotnom trhu pre malé a stredné podniky, ktoré majú obrovský potenciál pre rast a tvorbu pracovných príležitostí. Potrebujú takisto prístup ku kapitálovým trhom, fiskálne e, opatrenia, ako je zavedenie spoločného daňového základu a, a rámca DPH, zníženie administratívnej záťaže e, by mohlo povzbudiť malé a stredné podniky, aby podnikali aj cezhranične. No a treba popiate zracionalizovať verejné obstarávanie, aby malé a stredné podniky sa mohli podielať na tomto konaní a eh, aby sme lepšie podporili eh, rozumný, udržateľný a inkluzívny rast. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem. E... Ďakujem. A teraz dám slovo v mene komisie pánovi komisárovi Barnierovi. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda, vážené pá, pani poslankyne, e, páni poslanci v tejto práci, ktorú, do ktorej sme sa spoločne pustili vo svetle e, takého jasného a presného e, preskúmania pravidel vnútorného trhu a vo svetle správy Grech, ktorá bola prijatá širokou väčšinou, nastal istý okamih, že ak budeme počúvať dobre občanov v každej krajine, e, tak si uvedomíme, že nastal čas E, zdvihnúť tú líniu na horizonte, ktorá sa týka rastu, zamestnanosti, sociálnej súdržnosti. E, č- aké slova prichádzajú z Bruselu a zo Štrasburgu k ľuďom? To sú slova potrebné a vždy ťažké a záväzné. To sú slova regulácia, práca, riadenie, dohľad, redukcia, deficitu alebo redukcia dlhov, to slovo potrebné, záväzné a ťažké. Ja osobne si myslím, že treba e, dodať iné slova a iné aktivity, aby sme občanom vrátili dôveru v európsky projekt a aby sme zdôvodnili, prečo sme spolu, pretože každý za seba, každý pre seba E, nedokáže čeliť výzvam e, globalizácie. Toto je teda podstata a dôvod našej práce. Chcem sa poďakovať osobne e, vášmu spravodajcovi, pani Sandre, a respektíve spravodajcom pani Kalniete, pánovi Busojovi a Koreja de Campus, takisto Mark, Malcolmovi Harborovi, ktorý naozaj odviedol kus veľmi užitočnej práce v parlamentných podmienkach a chcem poďakovať aj jednotlivým koordinátorom politických skupín, pretože naozaj tam bolo veľa tém, e, ktoré ste museli riešiť a vzhľadom na rôznorodosť a množstvo tém, ktoré sme riešili, to bola veľká práca. Takže e, vy ste vlastne vyslali veľmi silný signál iným inštitúciám, ale aj podnikom a občanom v línie správy Monty Grech e, sme mohli pracovať e, spolu s 12 kolegami, to bola kolegiálna práca v rámci kolégia, ohľadne pravidel vnútorného trhu. Hovorili sme o potrebných štrukturálnych metódach, aby sme e, do tohto trhu zaviedli dve, tri alebo štyri body týkajúce sa rastu. Chcem vám pripomenúť, že na tomto veľkom trhu ktorý je prvou etapou európskeho politického projektu. 60 nášho exportu ide do 26, in, 26 iných krajín. EU, e, Nemecko, väčšie, menšie krajiny vlastne exportujú 60, per, 26, 60 svojich tovarov do susednej krajiny. A čím lepšie bude tento trh e, fungovať, tak tým viac výhod budeme mať. No a vlastne takto sme vnímali e, jednotný, e, jednotný e, akt jednotného trhu. Máme tu 23 jazykov, vypracovali sme dokument v 23 jazykoch, sú tam dokumenty pre odborárov, pre profesné orgány, potom sme viedli debatu, aby sme identifikovali a vybrali z týchto návrhov E, tie, ktoré by boli najefektívnejšie, aby sme e, zlepšili e, život občanov a podnikov. A vlastne v stredu bude kolégium diskutovať o akte o jednotnom trhu a na základe vášho rozhodnutia, teda aj a dnešného hlasovania ja som presvedčený, že ak chceme vyhrať bitku o konkurencieschopnosť a rast, potrebujeme každé územie, každú, každý podnik a každého občana. Každé územie to vysvetľuje Eh, že hneď na začiatku spoločného trhu a jednotného aktu eh, v časoch Žaka Delora mala komisia vôľu sledovať a sprevádzať vývoj a rozvoj spoločného trhu koheznou politikou, pretože sme mali oneskorené regióny a aj tie sa mali zúčastniť toho boja za konkurencieschopnosť a inováciu. Takže týka sa to všetkých regiónov vrátane ultraperiférnych regiónov. E, takisto sa to týka každého podniku, keď ide o inováciu, o tvorbu, tre, o pokrok. Týka sa to aj malých a stredných podnikov, financovania čo najmenších e, administratívnych komplikácií, E, možnosť elektronickej komunikácie. Toho sa ešte dotknem neskôr. Každé územie, každý podnik, každý občan. My sme, vy ste v našom každodennom živote spotrebiteľmi, používateľmi služieb, sporiteľmi, akcionármi, pracujúcimi a našim remeselníkmi a našim cieľom je, aby mobilita bola e, v cezhraničnom styku uľahčená, aby profesionálna kvalifikácia, kompetencie, sociálne práva boli rešpektované a uznávané, aby sme mohli mať prístup ku kvalitným službám, aby sme mohli byť ubezpečení a zabezpečení, e, že keď kupujeme výrobky cez internet alebo inak, že nebudeme dvojnásobne zdanení. To sú niektoré príklady, ktoré musíme riešiť, aby sme vylepšili vnútorný trh. A aká je teraz budúca e, etapa po vašej debate? Európska rada 24. a 25. marca privítala tento krok, ktorý sme urobili aj vy v rámci e, spolu e, legislatívy. Oni nás požiadali, aby sme si identifikovali priority a na budúci týždeň navrhnem kolégiu spolu s mojimi kolegami, ktorí na tejto téme spolupracovali, aby sme si vybrali 12 pák, vďaka ktorým bude lepšie fungovať vnútorný trh, podniky a občania. V rámci každého to bude mobilita, financovanie malých a stredných podnikov, intelektuálne vlastníctvo, e, daňovníctvo, e, verejné služby, sociálna súdržnosť a tak ďalej. Pre každú páku navrhneme kľúčovú činnosť, ktorá bude mať charakteristiky, že bude nová, e, dúfame, že bude efektívna tak pre podniky ako pre občanov a bude realizovateľná v lehote dvoch rokov. To znamená, že komisia to navrhne a vy s radou to sa dokážete k tomu vyjadriť v priebehu roku 2011, v roku 2012. V roku 2012 si pripomíname 20. výročie jednotného trhu a my si musíme dobre uvedomiť, že čo hovorí európsky ľud, že aby nehovorili, že toto je také nostalgické, melancholické výročie, je dôležité, aby to bolo proaktívne, dynamické výročie, aby bolo e, zväzťou rastu. A takto my vnímame aj tento akt o jednotnom trhu 12 pák 12 konkrétnych návrhov, ktoré však nie sú exkluzívne. Pre každý nástroj sme identifikovali ďalšie myšlienky, ďalšie aktivity, ďalšie návrhy, ktoré komisia potom ďalej bude paralelne rozpracúvať. Ale máme tu týchto 12 kľúčových činností, ktoré budú charakterizovať túto operatívnu činnosť. A myslím si, že teda aj na parlamentnej úrovni, ktorú vy predstavujete, my za komisiu a rada, ďakujem vám pani ministerka za vašu angažovanosť, že budeme e, schopní tak trošku slávnostne e, pred koncom júna, júla sa zaviazať, aby sme skutočne e, urobili realizovateľný tento akt o jednotnom trhu. Prostredníctvom vyhlásenia komisie by som chcel ešte upozorniť na jednu vec, urobím to teraz. E, je to vec, ktorá sa nachádza v akte o jednotnom trhu a hovorí o tom, že týka sa 17 ekonómie, to sú verejné e, obstarávania a verejný trh. A ako hovorí správa Buzoj, e, tak my sa chceme spolu s vami E, zaviazať k istým veciam na tomto verejnom trhu. Prvá vec sa týka všeobecnej revízie smerníc z roku 2004, aby sme garantovali optimálne využívanie verejných fondov, verejných zdrojov, aby sme umožnili maximálnemu množstvu podnikov participovať na verejnom trhu, aby sme poskytovali čo najvyššie služby s čo najmenšou byrokraciou. Chcem zjednodušiť postupy, sflexibilniť ich, pozrieť sa, ako by sme mohli lepšie brať do úvahy špecifické potreby malých miestnych samospráv, napríklad, že by sme im zjednodušili e, procedúry, ďalej zlepšiť prístup na spoločný trh, najmä e, cezhraničná účasť malých a e, stredných podnikov na trhu a potom podporovať, ako povedal Malcolm Harbour, tak či onak zodpovednejšie a ekologickejšie nákupy a aby sme podporovali inováciu a sociálne začlenenie. Rozličné ciele reformy budú teraz pretavené do jednoduchých a vyváženejších pravidiel. My sme práve dokončili široký konzultačný proces v teréne, máme zelenú knihu a teraz hľadáme také naj operatívnejšie návrhy. Všetko nebude v legislatíve. Parlament a komisia bude pracovať aj na sektorových iniciatívach, aby sa lepšie využíval vnútor verejný trh a aby sme podporovali tie ciele, ktoré sú súčasťou stratégie Európa 2020. Týka sa to napríklad aktualizácie manuálu ekologických trhov, európsky plán pre energetickú efektívnosť, na tom pracujem s pani Edegard a s ďalšími kolegami a podporovať takisto aj e, návrh nákupu pred komercializáciou, to je inovačný nákup vo všeobecnosti. A to je téma, ktorá naozaj je nám veľmi E, e, nám leží na srdci a ďalej koncesie. Nebudeme čakať na výsledky tejto dlhodobej práce modernizácie rámca verejného trhu. E, chcem sa vyjadriť stručne ku koncesiám, aby sme do, tam chceme dosiahnuť hmatateľný pokrok. Koncesie sú čoraz dôležitejšie pri infraštruktúrach a poskytovaní služieb, verejných služieb. 60%, 60% part, partnerstiev privátny verejný sú práve robené prostredníctvom koncesií. A teraz neexistuje európska legislatíva o koncesiách. A aj keď e, sa aplikujú všeobecné princípy zmluv, v tejto oblasti panuje skutočne právna neistota, ktorá má dopad potom na rozvoj istých zmluv. 24, 24 e, e, nálezov súdneho dvora, tu máme 24 rozsudkov Treba preto obmedziť isté základné pravidlá, ktoré by potom nespochybňovali národné legislatívne rámce, ak tieto fungujú dobre a aby e, jednoducho miestne samosprávy neboli nadmerne zaťažené zbytočne, najmä teda pokiaľ ide o tie hranice a Prahy, ktoré navrhujeme. Ja viem, že sú tu isté pochybnosti, o ktorých treba diskutovať. E, my budeme počúvať všetkých a myslím si, že keď správne stanovíme ciele, tak sa môžeme vyhnúť nedorozumeniam. Verejné orgány budú mať voľné ruky, aby sa organizovali, ale takisto tam bude možná externalizácia a tam by sme mohli nariadiť takú minimálnu transparentnosť a minimálne pravidlá, tak aby nedošlo k diskriminácii. diskriminácii. Mali by sme teda redukovať E, prílišnú komplikovanosť, mali by sme zvýšiť efektívnosť a mali by sme sa vyhnúť s tým rizikám korupcie. Keďže tu ide o podniky a keď chceme oživiť vnútorný trh, kto môže byť proti konkretizácii týchto myšlienok v oblasti koncesií? Myslím predovšetkým na malé a stredné podniky, ktoré dnes nemajú také prostriedky v rukách, ktorými disponujú veľké podniky aby identifikovali medzinárodné kontrakty. Takže takýto minimálny rámec v oblasti koncesí umožní väčšiu transparentnosť a zvýši možnosť prístupu malých a stredných podnikov na tento trh. Ďalej sú tu princípy better regulation. Tam treba mať cieľené regulácie, e, pri, samozrejme s príslušnými opatreniami, aby sme vlastne mohli pokročiť. Tretia oblasť to je európsky trh obrany. My budeme pracovať s členskými štátmi na realizácii smernici 2009, kde je lehota e, ktorej lehota na transpozíciu vyprší o niekoľko týždňov. Takže ja ohľadne tejto témy budem organizovať ešte stre- konferenciu o, v Európskom parlamente v Bruseli 23. mája. Bude to Európsky priemysel a verejné obstarávanie a priemysel e, zbrojný alebo obranný. A ešte tu máme ďalšiu dimenziu, to je medzinárodná dimenzia verejného trhu. E, treba, e, aby podniky mali väčší prístup na trhy a my sme ochotní dať viac výhod v duchu reciprocity a vzájomnej výhodnosti Takže my by sme mali mať všetci e, úžitok z takéhoto e, trhu. E, my musíme mať otvorený trho, trh a musíme mať z toho výhody, ale je tu jeden problém a ja ho pomenujem. Pravda je taká, že naši hlavní partnery USA, Japonsko v rámci všeobecných preferencií a Čína nechcú sa reálne zaviazať k tomu, aby otvorili viac svoje trhy a my z našej strany nemáme skutočné negociačné páky a vzhľadom na to, že už aj naše vlastné trhy sú e, považované ako otvorené tieto e, medzinárodné záväzky, ktoré vzýšli zo systému všeobecných preferencií, ešte neboli transponované do európskych právnych systémov a preto jednotlivé členské štáty rôznorodo aplikujú tieto pravidlá a to spôsobuje isté rozdiely na vnútorných trhoch a vedie to k istej nerovnováhe. Spomínam si na prípad ciest v Poľsku, kde zahraničné firmy, ktoré mali u nás veľmi široký prístup, a ešte dostali oveľa viac, ako negociovala EÚ a na druhej strane naše vlastné firmy majú ťažkosti zúčastňovať sa e, e, na trhoch a v niektorých veľkých partnerských krajinách. A preto chceme navrhnúť s Karlom de Guchtom e, transpozíciu tohto európskeho práva v oblasti medzinárodných povinností verejného trhu a chceme teda e, zaviesť isté nástroje, ktoré by nám tam uľahčili činnosť a my sme za otvorenosť a nie sme naivní. Chceme, aby európsky E, nákupcovia mali jasné právne pravidlá, aby mohli e, slobodne konať s krajinami, s, máme, s ktorými máme dohody a aby tam bol jasný rozdiel medzi krajinami, s ktorými máme dohody a s krajinami, ktoré nemajú, ne, s ktorými nemáme dohody. My nechceme Európu pevnosť, ale my chceme naše firmy umiestniť do realistického, spravodlivého, otvoreného priestoru a nie do priestoru naivity. A ako ste ma požiadali, pán predseda, pán predseda chcem využiť túto príležitosť na oživenie vnútorného trhu a preto som sa chcel zmieniť o tomto dôležitom aspekte. Ja som hovoril o tých 12 nástrojoch na oživenie trhu. Najdôležitejšie sú verejné objednávky a modernizácia, ktoré navrhujeme a navrhneme spolu s vami v budúcich týždňoch. Ďakujem, pán komisár. A v mene rady teraz dávam slovo Dávam slovo pán Jerry. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, poslankyne, poslanci, dámy a páni. Ako sme si práve vypočuli, potrebuje Európska únia niečo ako lokomotívu pre svoje hospodárstvo. To je to, čo nás očakáva. Chcela by som pripomenúť, že vlastne už na úvod maďarského predsedníctva sme jasne povedali, že v tejto súvislosti to vidíme rovnako. To znamená, že nestačí, aby sme sa zaoberali krízou, či hospodárskou a finančnou krízou, to nie. Musíme prísť s konkrétnejšími kritériami a musíme dať e, členským štátom určitý nástroj. Sú tu právne e, podmienky, na ktorých pracujeme a s tým súvisí aj balík, ktorý sa týka riešenia hospodárskej krízy. Rozhodne si chceme zachovať konkurencieschopnosť a to môže nastať iba vtedy, ak skutočne vytvoríme nové pracovné miesta. Takže zamestnanosť, to je skutočne to, čo je dôležité. Na to potrebujeme potrebné zdroje. Ako zvládnuť túto situáciu? som presvedčená, že jednotný trh ponúka skutočne výborné možnosti na to, aby sme pokročili v tejto oblasti. E, samozrejme, je možné dosiahnuť určité cieľe už aj v rámci stratégie EU 2020. Musím povedať, že skutočne vítam angažovanosť komisie ako aj Európskeho parlamentu, čo sa týka jednotného trhu. My súhlasíme s tými prioritami, ktoré prezentovali obidve strany a čo vlastne obsahuje aj daná správa. Už v minulosti tu bola správa Louis Greš, Greša a to bol vlastne základ na konštruktívnu výmenu názorov. A toto my vlastne podporujeme. No a teraz tu máme vlastne predložené tri správy. Je tu veľmi cieľná diskusia, ktorú vedieme a samozrejme musíme dosiahnuť aj veľmi konkrétne opatrenia. Pán Barnie to už konec koncov povedal, my by sme chceli oslaviť výročie skutočne pekným spôsobom. 10. E, marca zasadala Rada pre konkurencieschopnosť a zaoberala sa kritériami, ktoré sú skutočne nevyhnutné pre prioritné oblasti. Ide o priority, ktorými sa musia zaoberať členské štáty, ako aj komisia a dôležité je, bola veľká angažovanosť na obidvoch stranách. Čo sa týka maďarského predsedníctva, my sme neustále hovorili, že toto je veľmi dôležité a 30. mája potom rada z celého toho procesu vyvodí závery a zabezpečí potrebné opatrenia. Možno by bolo dobré, keby som poukázal na ten kontext, v ktorom sa pohybujeme. V súčasnosti teda ešte zažívame hospodárskú krízu, naši občania, podniky, ale aj inštitúcie vlastne už nevidia v jednotnom trhu nejakú pridanú hodnotu. Konec koncov povedal to aj profesor Monty. Jednotný trh práve v takejto dobe je veľmi dôležitý a musí byť uskutočnený, lebo takto je možné vytvoriť potrebné stimuly pre naše hospodárstvo. Som pevne presvedčená, že by sme vôbec nemali podliehať nejakým pesimistickým myšlienkam. Je dôležité, aby sme konali a aby sme dokončili jednotný trh. Veľmi dôležité je to, aby stredobodom všetkého úsilia bol občan. Konec koncov spomínali to už poslankyne a poslanci. Je to uvedené aj v správe pána Montyho. Jednotný trh sa nachádza v súčasnosti v zložitej fáze. Teraz musíme zistiť, či je to teda skutočne taký nástroj, ktorý je možné použiť prospech európskych občanov, alebo nie. Musíme odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia ukončeniu jednotného trhu. Samozrejme, vystávajú tu mnohé otázky. A tie odpovede, ktoré poskytneme, budú závislé od toho, aké je veľké odhodlanie na obidvoch stranách. Európsky parlament dnes schváli svoje stanovisko po tejto rozprave a potom v polovici apríla mm, dostaneme aj prepracované vyhlásenie. Konec koncov tieto veci boli vyjadrené už v samotnej správe a toto je pre nás veľmi dôležité a sa tým riadíme. Ďalej sa spoliehame na to, že sa podarí vytvoriť partnerstva Myslím tým partnerstvo tak s komisiou, ako aj s Európskym parlamentom, čo je potrebné na to, aby sme prijali opatrenia na ukončenie vnútorného trhu, aby sme mohli e, vykonať aj potrebné e, previerky a šetrenia. Teraz by som sa zamerala na tie správy, ktoré nám boli predložené, ktoré sú na programe. Samozrejme, nemôžem to prejsť nejako detailne. Chcel by som ale povedať, že nás ako predsedníctvo rozhodne teší, že jednotný trh sa dostal na, programu, na program parlamentu. Dôležité je, že táto správa, ako aj akt o jednotnom trhu, to sú veľmi dôležité dokumenty a musíme sa tým všetci spoločne zaoberať, aj my ako rada. Samozrejme, rada si stanovuje svoj program a na príslušnom zasadaní sa budeme zaoberať otázkami jednotného trhu. Chcela by som sa poďakovať eh, parlamentu za podporu, ktorú nám neustále poskytoval a my sa spoliehame na túto podporu, keď pôjde o to, aby sa prijali konkrétne opatrenia. Všetci vieme veľmi dobre, že samozrejme veľmi dôležité je mať spoločné pravidlá, že je to veľmi pozitívne pre naše podniky. Tu sa chcem poďakovať aj za spoluprácu e, s Európskym parlamentom v tejto oblasti. To je totiž oblasť, kde chceme aj naďalej spolupracovať. Napríklad e, jednotný digitálny trh, to je tiež dôležitá téma, ktorá vedie k posilneniu našich podnikov. A musím dosiahnuť pokrok aj v tejto oblasti. Potom ďalšie je inovácie mobilita občanov, to je tiež veľmi dôležitá téma. Sú, to, sú tu mnohé otázky, ktoré vystávajú v tejto súvislosti, samozrejme, a my si myslíme, že potrebujeme posilnenú spoluprácu v tejto oblasti. A to je dôležitá otázka pre nás všetkých. Tieto tri správy, ktoré boli predložené, vychádzajú zo správy Greš a poukazujú, na to, že je dôležité, aby stredobodom všetkého úsilia sa skutočne stal občan. Komisia návrhuje opatrenia, sú samozrejme viaceré oblasti, ktoré je možné ďalej zlepšiť, napríklad systém Solvit, ale aj ďalšie. Myslím si, že je skutočne možné v tejto oblasti zlepšiť a posilniť práva našich občanov. Ale maďarské predsedníctvo má samozrejme aj ďalšie priority. My sme už vykonali určité parlamentné konzultácie, dostali sme aj určitú kritiku zo strany členských štátov, bola to kritika voči Európskej rade. Išlo totiž o to, že finančná a makrofinančná stabilita nebola garantovaná, čo má samozrejme negatívny vplyv na reálne hospodárstvo. To znamená, že aj tu máme dôležité ciele, ktoré sa musíme snažiť naplniť. A je to aj vlastne súčasťou stratégie EU 2020. Už na úvod som poukázal na to, že vnútorný jednotný trh ponúka veľký potenciál na rast. Je to šanca, ktorú by sme nemali premrhať je to veľmi dôležité pre rovnováhu v Európskej únii. Existujú mnohé špecifické úlohy, ktorými sa musíme zaoberať. Dôležité je, aby všetko bolo riešené transparentne, preto bude do všetkého zapojený Európsky parlament a Rada samozrejme dúfa, že budeme mať dobré partnerstvo s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka. A teraz vás prosím, aby tieto vystúpenia komisára, rady a jednotlivých spravodajcov e, otvorili rozpravu, ktorá je zásadnou pre budúcnosť nás, našich občanov a rýchly rozvoj. Chcem vám pripomenúť, že táto myšlienka obnovy jednotného trhu e, vzýšla vo výbore INKO a preto chcem poblahoželať všetkým kolegom, ktorí sú e, v tomto výbore, ktorý vedie pán Harbor a chcem vám všetkým pogratulovať, ako aj všetkým členom tohto výboru. E, musíme spomenúť vynikajúcu správu Mário Monti, ktorá nám pomáha pri našej práci. Ďakujem pánovi e, komisárovi Barnierovi za excelentný úvod, široký, kde sa jednak e, obracia na našich spravodajcov a takisto zo široka nás poinformoval o situácii v oblasti vnútorného trhu a verejného obstarávania. A to je ten základný kameň v týchto správach. Dúfajme, že v týchto otázkach pokročíme dopredu a že maďarské predsedníctvo sa k týmto iniciatívam pripojí, lebo pre nás, Európanov, je to zásadná vec tieto správy sú dôležité, sú nevyhnutné a vlastne odrazilo sa to v stanoviskách všetkých 8 výborov Európskeho parlamentu, ktoré sa vyjadrili. Takže e, na, naozaj je zriedkavé, keď 8 e, výborov predstaví stanoviska. Tie teraz vystúpia. a Teraz dám slovo pani Josefa Andres Barea za Inta. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Samozrejme, že 8 výborov e, my, výbor INTA, im ďakujeme za podporu našej správy. Konsolidácia jednotného trhu je cieľom stratégie 2020. Rast Európska únia je medzinárodným e, partnerom a my musíme jednoducho čeliť výzvam globalizácie E, výzvam, ktoré stoja pred našimi podnikmi na medzinárodnom trhu a tam naše podniky majú veľké očakávania a príležitosti, ale je to aj dimenzia sociálnej zodpovednosti. Sociálny rast s garanciami pre pracujúcich verejnej služby, e, Takisto máme záväzky voči rozvojovým krajinám v oblasti boja proti chudobe. To je jeden z cieľov milénia. A ďalej sa musíme snažiť, aby naše podniky sa takisto venovali rozvoju inovácií, aby sme uznávali kvalifikácie, aby sme e, investovali, aby sme robili výskum, rozvoj a aby sme garantovali aj vonkajšiu dimenziu pre európskych občanov, ale aj pre občanov mimo EÚ. Ďakujem. A teraz pán Diogu Feju v mene výboru EKON. Vážený pán predseda, chcem najskôr e, pozdraviť pána komisára Barniera a kolegov z výboru IMCO. V mene výboru EKON chcem zdôrazniť význam týchto správ, o ktorých teraz diskutujeme. Naozaj pripomínajú E, veľmi správu Monty. Presadzuje sa tam liberálna úspešná ekonomika, e, podporuje sa konkurencia a dynamický a inovačný trh. A toto sú cesty, ktoré nás skutočne povedú e, k úspešnej stratégii 2020 tak, aby sa táto stala realitou. Treba podporovať malé a stredné podniky, ktoré sú najväčšími zamestnávateľmi v európskej ekonomike i treba podporovať podniky vo všeobecnosti, treba vytvoriť predstavu udržateľného rastu ekonomiky, e, ktorý by sa zakladal na vnútornom trhu, na ekonomickom riadení, ktoré by skutočne fungovalo a na predstave, ktorá by vlastne bola reálnym rastom našej ekonomie. A teraz kolega Rafaele Baltasar. Ďakujem, pán predseda Význam eh, aktu o jednotnom trhu eh, je, že nachádza odpovede na požiadavky jednotného trhu. Musíme zabezpečiť účasť všetkých podnikov, spotrebiteľov, občanov, čo je samozrejme ambiciózny cieľ a ja som v podstate spokojný s tým, čo som si vypočul od pána Barniera a som spokojný s tým, čo povedal parlament. Podľa mňa je tu niekoľko dôležitých priorít na to, aby sme dosiahli ciele EÚ. Ide najmä o zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov na jednotný trh. Musíme znižiť administratívnu záťaž, musíme zľahčiť ich účasť vo verejnom obstarávaní, musíme odbúrať prekážky, ktoré pretrvávajú, mm, potom elektronické obchodovanie, e, vydávanie eurobondov na európske projekty a projekty v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikácií. Takže len ak naozaj sa nám podarí všetko dostať pod jednu strechu a ešte tam e, dosiahneme aj cieľe zamestnanosti stratégie EU 2020, tak dosiahneme to, čo považujem za skutočný cieľ a síce e, sociálne trhové hospodárstvo vychádzajúce z hospodárskeho rastu, konkurencie, schopnosti a tak ďalej. Ďakujem pani Líza Jakonsári za výbor pre zamestnanosť. Ďakujem pán predseda. Jacques Delors sa mýlil, keď povedal, že človek sa nemôže zamilovať do jednotného trhu. Táto téma vyvolala toľko vášní a mnohé dôležité veci sa ešte pripravujú, napríklad európsky patent, e, spoločný trh s energiou, s energiami E, sklamaním je však to, že veľmi málo sa tu hovorí o e, presunutých pracovníkoch, alebo je tu veľmi málo o sociálnych klauzulách je to sklamaním, ale sociálne klauzule sa vnímajú ako problém. My v severských krajinách máme veľmi silnú sociálnu legislatívu, ktorá zaručuje vysokú konkurencieschopnosť aj produktivitu. Nemyslíte si, že by bolo rozumnejšie, pán komisár, keby sme sa ubrali touto cestou? Ďakujem, pán Jürgen Kreutzmann, výbor pre zamestnanosť. Ďakujem, pán predseda, pán komisár Barnie. Ja by som sa reagoval na to, čo povedala pred chvíľou kolegyňa. Vo výbore sme namiesto sociálnej klauzuly navrhovali že by sme mali preskúmať dopady opatrení e, v jednotnom trhu na zamestnanosť. To je o mnoho e, dôležitejšie než nejaké všeobecné vzorce. Keď sa pozrieme na všetko to, čo treba ešte posilniť na jednotnom trhu, tak samozrejme treba klasť dôraz aj na tie sociálne aspekty a preto tá dopadová štúdia ktorá zohľadní uh, tieto kritéria je veľmi dôležitá. A ešte ďalšia pripomienka. Prekvapilo ma, keď e, sa tu hovorí o economy governance, my tomu hovoríme riadenie hospodárstva, my s tým v Nemecku nemáme nejaký veľmi dobrý, nejaké veľmi dobré skúsenosti. Myslím si, že jednotný trh sa posunie vpred len, ak samozrejme zladíme naše jednotné, jednotlivé ekonomiky, ale e, neposilní sa ten trh, ak budeme propagovať nejaké hospodárske riadenie alebo riadenie hospodárstva. Tento trh potrebuje nový elán a naozaj veľmi urgentne, pretože na budúci rok oslavujeme 20. výročie jednotného trhu. A preto vítam to, čo povedal komisár Barnier. E, povedal, že sa chce sústrediť na niekoľko opatrení, ktoré zatiaľ sa ešte nerealizovali a ktoré by mohli vniesť nový elán na jednotný trh. To je pre nás všetkých obrovská šanca. Jednotný trh môže priniesť nové prále, pracovné príležitosti. A dať ľuďom zamestnanie, to je tá najlepšia sociálna politika, pretože ľudia, ktorí majú zamestnanie, e, zrealizujú aj časť e, svojho, e, svojich snov a majú lepší pocit zo seba a musíme im v tomto napomôcť. Potrebujeme vyvážený súbor opatrení, ktoré budú výhodné tak pre podniky, ako aj pre občanov. V prvom rade stredné podniky musia mať e, väčšiu, väčšie šance na jednotnom trhu, čiže ten EU patent musí naozaj byť k dispozícii za e, dostupné náklady a tak ďalej. Musíme posilňovať inováciu prostredníctvom ďalších finančných prostriedkov. E, Európsky Eh, trh pre rizikový kapitál je jedným z opatrení, potom tu máme DPH a teraz sa diskutuje o spoločnom daňovom základe pre zdanie právnických osôb. To tiež môže vniesť nový elán. Ale na druhej strane potrebujeme konkrétne opatrenia na posilnenie dôvery našich občanov v jednotný trh, uznávanie odborných kvalifikácií, môže byť jednou z možností, možno tam môže byť aj nejaký taký vzdelávací preukaz. No a Musíme zabezpečiť našim občanom lepšiu mobilitu na tom jednotnom trhu a potrebujeme aj lepší európsky dohľad nad trhom, e, pretože konštatujeme stále znova, že e, tu ten dohľad chýba. A ak to spoločne schválime, dosiahneme e, nový elán pre vnútorný trh. Ďakujem, hovorí predseda. A Teraz kolega Francesco de Angelis, výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď skutočne chceme obnoviť dôveru v jednotný trh, musíme sa zamerať na to, čo vlastne chcú spotrebitelia, občania a podniky. A zároveň potrebujeme mať aj určité záruky v oblasti sociálnych dimenzií na jednotnom trhu ak nám skutočne ide o to, aby sme posilnili práva občanov, aby sme občanom ponúkali aj služby v verejnom záujme. To musí byť totiž to prepojené. Hospodársky rast, ktorý nepomôže občanom, to je niečo vlastne nemožné, neakceptovateľné. A bolo možné si tu prečítať viaceré dobré návrhy, ktoré sa týkali prístupu malých a stredných podnikov k, ku kapitálu alebo napríklad e, regionálny rozvoj, inovatívne podniky. Preto si musíme uvedomiť, že malé a stredné podniky sú motorom rastu, sú chrbticou našej ekonomiky. Iba takto môžeme výjsť z krízy a musíme vytvoriť nový rozvojový model, ktorý bude trvalo udržateľný a vytvorí nové pracovné miesta. Ďakujem pekne pani Sofii Akonsovi z výboru Regi. Ďakujem pán predseda, pán komisár pani ministerka, drahí kolegovia. E, iba jednu vec chcem povedať. Je to slovo, ktoré možno e, sa netýka súčasnej situácie, ale možno, že je to dôležité. A síce ambícia. Ambícia pre vnútorný trh, pán komisár, pre Európu. Ambícia preto, aby sme ukázali občanov, že európska konštrukcia je e, právom, právom pracujúcich spotrebiteľov, turistov, individuí, jedincov. A chcem e, pozdraviť pána Barniera, ktorý stelesňuje túto ambíciu všetkými svojimi projektami a ktoré realizuje. Ako spravodajkyňa e, za stanovisko e, za výbor REGI vítam myšlienky, ktoré tu odzneli. Chcem zdôrazniť eh, tie špecifické eh, opatrenia pre špecifické geografické regióny ako ultraperiférne, ďalej štatút európsky pre nadácie, eh, pre podniky, pre asociácie, povinnosti na kon konkrétnych podnikov a potreba rozvíjať udržateľný rozvoj, rozvoj v rámci vnútorného trhu. Pán Boris. Ďakujem, pani, pán predseda, kolegovia, pán komisár. Ciele stratégie 2020 e, by mali rátať s schopnou ekonomikou. A to nebude, ak nedosiahneme ciele jednotného trhu. Preto chcem poďakovať pánovi Barnierovi za jeho prezentáciu a takisto aj pánovi Martinu za správu. Pokiaľ ide o patenty, tak to sa môže realizovať už od budúceho roku, aby sme lepšie nakonfigurovali spoločný trh, jednotný trh. Ďalej tu máme veľké očakávania zo strany občanov, ktorí chcú spoločné, e, re, spoločnú reguláciu niektorých prvkov, spoločné riadenie a takisto by sme sa mali pozrieť, ako by možno sme mohli obmedziť všetky prvky, ktoré sa tejto otázky týkajú napríklad účtovníctvo, čo sa stane so štatútom nadácií, ako sa registrujú tieto nadácie. Treba pripomenúť, že toto bude veľmi dôležité e, pre, e, tí, pre tie, e, ktoré už existujú. Ďakujem a prosím vás, hovorte pomalšie, lebo je takmer nemožné, aby tlmočníci tlmočili. Um, kolik... Teraz kolega Lene nie je prítomný, takže ďalší rečník Toine Manders za výbor Júri. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. To znamená, že dostávam aj čas, ktorý mal dispozícii pán Lene? Chcel by som sa v každom prípade poďakovať pánovi komisárovi, ako aj všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili rozpravy. Musím povedať, že mi tu ešte chýbajú určité aspekty, ktoré ja som zapracoval do môjho textu a pevne verím, že pán komisár to akceptuje. Profesor Monty sa tu viacejkrát chválil, ale on povedal, že vnútorný trh potrebuje viac práv. A myslím si, že je dôležité je to riešiť správnym spôsobom. Je dôležité tu mať rovnaký postup a dôležité, aby sme to nemali 27 národných e, pravidiel, aby sme to mali jednotné e, pravidlá, aby e, jednoducho naše malé a stredné podniky mohli lepšie pôsobiť cezhranične. Najväčšia vec, ktorá sa teraz nepodarila zrealizovať je marketing. Máme najlepších právnikov, zlepšujem jednotný trh pre našich občanov, ale oni si to vlastne nemajú možnosť všimnúť, lebo jednoducho nemáme tu dostatočné prepojenie k občanom. A nedarí sa nám to preto, lebo hovoríme stále iba v právnických termínoch. A je tu potom to riziko, že vlastne ako Európska únia sa čoraz viac vzdialujeme od občanov a pevne verím, že v budúcich rokoch bude ťažisko zamerané na to, ako je možné osloviť konkrétnych občanov, ako je možné občanov presvedčiť aj podporovali Európsku úniu. Do toho musíme investovať aj finančné prostriedky, potrebujeme mať viac odborníkov na komunikáciu, aby sme to mohli správne riešiť. Okrem toho musím povedať, že európsky občania majú problémy rozlišovať medzi tým, čo robí parlament, komisia a rada. Máme, máme mnohé orgány v štátoch, ktoré vlastne nevedia, ako majú reagovať, oni nevedia, ako sa majú vyjadriť jednotlivým uh, Ehm, názorom vyjadrených, vyjadreným členských štátov. Preto však, predsa toto je nutné riešiť. Ak sa hovorí negatívne o Európskej únii, takíto ľudia by mali reagovať. Aby, musíme predchádzať tomu, aby sme e, nedopadli ako Titanic, kde všetko malo byť e, najlepšie a nakoniec sa to nepodarilo. Ďakujem pekne a teraz kolega Van de Kamp. Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať komisii a rade za úvod dnešného popoludňa. Musím povedať, že bolo veľ, pre mňa veľmi zaujímavé e, byť autorom stanoviska na výbore LIBE. Myslím si, že jednotný trh potrebuje silnú podporu Európskeho parlamentu a musia tým zaoberať práve výbor LIBE. Ide tu o slobody pre našich občanov, ide tu o voľnosť pohybu, to je dôležité pre našich občanov. Máme tu, tak povediac, migrantov, ktorí cestujú za prácou, my ich potrebujeme, oni musia mať možnosť využiť možnosti, ktoré má núkať jednotný trh. Zatiaľ boli spomínané pekné slova, ale boli slabé výsledky. Takže ja môžem skutočne uvítať ten prístup komisára Barniera, ale pevne verím, že sa nám podarí ten proces v najbližších mesiacoch e, zrýchliť, lebo mnohí ľudia chcú pracovať v Európskej únii. Ďakujem pekne. Grazie, kolega. Buongiorno. Ďakujem, pán kolega. Prajem dobrý deň a dávam slovo kolegovi Maconi. Jedna minúta, pani kolegyňa. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, pani ministerka. E, práca spravodajcov bola vynikajúca, to môžem povedať, a to, čo povedala komisia aj rada, nás upokojilo. V týchto troch správach ide o to, aby sme sa naozaj pripravili na ten veľký krok k dokončeniu jednotného trhu podľa Mária Montyho. Čiže no, jednotný trh potrebuje nový elán. Navrhuje sa tu 50 opatrení, tie sa preskúmajú v parlamente a zoskupia do 14 priorit. 19 opatrení sa týka centralizácie trhu vo vzťahu k záujmom občanov. Myslím, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme postupovali takto, aby sme sa dopracovali k jednotnému trhu a musíme sa naozaj priblížiť k občanom, Všetci musia mať prácu, aby sme mali opäť dôveru v jednotný trh, aby sa podporil proces integrácie hospodársky, politicky, sociálne. A potrebujeme trošku iné vnímanie jednotného trhu. Občania ho musia vnímať inak. A myslím, že to všetko je obsiahnuté v týchto opatreniach, ktoré sú v týchto troch eh, správach. Ďakujem. Ďakujem pani Maconi, hovorí pán predseda. A po stanoviskách výborov sa dostávame k stanoviskám, respektíve vyjadreniam zástupcov jednotlivých politických skupín. Ako prvý vystupí Otmar Karas, ale ešte dve